also. Dear colleagues, we can uh, start our meeting. And uh, this afternoon. Uh, kolegyne, kolegovia, môžeme začať. Dnes popoludní budeme mať rozpravu o obehovej ekonomike príslušnom legislatívnom balíku. Máme E, k tomu body na agende 8 až 11 a navrhujem, aby sme všetky tieto body prediskutovali naraz. Začneme skúmanie pozmeňovacích návrhov. Vypočujeme si spravodajkyňu, aby sme si vytvorili jasný obraz o pozmeňovacích návrhoch. Takže pani Bonafé, ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za predstavenie pozmeňovacích návrhov. Dostali sme ich veľa. 1700 približne k štyrom smerniciam. 1100 sa vzťahuje na rámcu na rámcovú smernicu o, o odpade, 1169 presne. Chcem sa poďakovať za všetky tieto pozmeňovacie návrhy, pretože e, to e, ukazuje, že je to veľmi dôležitá téma, mnohí jej pripisujú dôležitosť a veľmi sa o ňu zaujímajú. Chcem sa poďakovať takisto tým kolegom, ktorí pracujú e, na tieňových zasadnutiach. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Celá tá atmosféra je veľmi konštruktívna, spolupráca je dobrá a dúfam, že to bude e, takto pokračovať, pretože naša práca zdá sa bude veľmi intenzívna a dlhá. Myslím, že cieľom nás všetkých je, aby sme dosiahli takú pozíciu, ktorú bude môcť podporiť čo najväčšia väčšina v parlamente. Chceme získať silný mandát, pretože potom pôjdeme do konfrontácie s radou na rade sa objavujú už prvé pozície a vieme, že niektoré členské štáty chcú trošku zmeniť návrh komisie, najmä pokiaľ ide o metodológiu výpočtu a ciele, takisto aj pokiaľ ide o minimálne požiadavky pre zodpovednosť výrobcu. Pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, musím povedať, že som veľmi spokojná, pretože kolegovia do veľkej miery preberali, prebrali e, koncept a koncepty z mojej správy. V niektorých prípadoch moje návrhy boli ešte pozitívne podporené a posilnené, najmä pokiaľ ide o dva konkrétne ciele, ktoré pre mňa sú ťažiskové v celom tomto balíku pre obehovú ekonomiku. Po prvé, posilnenie preventívnych opatrení a po druhé, trh s druhotnými surovinami. Pokiaľ ide o prevenciu, tá prvá téma, ako viete, to je prvý krok v hierarchii odpadov. A chcem povedať takisto, že nikto nespochybnil hierarchiu odpadov, čiže hierarchia ostáva nespochybnená. To je teda, tá prevencia to je prvý krok. Všetci vieme, prevencia vytvárania odpadu je veľmi dôležitá. Vieme, že sa o to opiera aj návrh komisie a takisto aj e, e, stanoviska kolegov idú týmto smerom a pozmeňovacie návrhy toto ešte posilnili v rámci mojej správy. Mnohé pozmeňovacie návrhy žiadajú od členských štátov, aby robili úsilie, aby podporovali výrobu takých produktov, ktoré efektívne využívajú zdroje, čiže produkty, ktoré od začiatku sú opraviteľné, opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Potom ešte k prevencii ďalšie dve poznámky. Food waste a marine litter, e, teda odpad z potravín a námorný alebo morský odpad. E, tu som veľmi spokojná, pretože prišli mnohé pozmeňovacie návrhy, Um, od väčšiny politických skupín k týmto dvom témam. A domnievam sa, že veľmi dôležité sú najmä pozmeňovacie návrhy, uh, ktoré hovoria o tom, že uh, v hierarchii odpadov musí mať pevné miesto aj uh, tá pozícia potravín, aby potraviny boli produkované tak, aby boli dlho konzumovateľné. Pokiaľ ide o morský odpad, Európa sa už zaviazala, že o 50 zníži odpad, jednak námorný odpad, ale aj e, odpad v oblasti potravín. Čiže my vlastne e, sledujeme tú líniu, ktorá už bola začatá. Potom e, sú tu ešte dva ďalšie nástroje pre prevenciu vytvárania odpadov a to je tzv. end of waste, koniec e, životného e, cyklu, keď odpad prestáva byť odpadom a No a dostali sme aj k tejto téme veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré často ale boli aj rozporúplné. A preto musíme Eh, sa tu snažiť o to, aby sa zblížili aspoň minimálne tie pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o rozšírenú zodpovednosť spotrebiteľa, naďalej tvrdím, že je potrebné tu mať minimálne požiadavky, tak ako to plánuje aj návrh komisie. Teda minimálne požiadavky na úrovni EU eh, pre túto schému EPR. No a tu musíme naozaj sa snažiť o konvergenciu tých pozmeňovacích návrhov. A pokiaľ ide o e, tú časť, ktorá sa týka e, trhu s druhotnými surovinami, je to veľmi dôležitý koncept vytvorenie tohto trhu. Máme e, v rukách návrh revízie smernice o odpadov a vieme, že e, je to síce iba revízia, ale má veľký politický dopad, veľký politický e, význam práve kvôli tomu, že sa má vytvoriť obehová ekonomika. A preto tento trh s druhotnými surovinami je naozaj ťažiskovou požiadavkou. Je to... No a na to, aby sme tento trh mohli vytvoriť, e, musíme zaviesť samozrejme povinnosť zberu separovaného odpadu, pretože keď nebudeme triediť odpad a keď nezaviažeme všetky členské štáty, aby triedili odpad, tak nemôže vzniknúť ten trh s druhotnými surovinami. Ja som veľmi, veľmi spokojná s tým, že politické skupiny, takmer všetky, e, podporili moje návrhy, konkrétne môj návrh na zrušenie TEP, teda tej klauzuly, kde separovaný zber odpadu sa vyžaduje iba ak je udržateľný ekologicky, technicky a ekonomicky. Mm, tu sa zhodujeme do veľkej miery na tom, že tento systém e, umožňoval robiť mnohé výnimky z povinnosti separovaného zberu. Ale my musíme ísť ďalej e, v presadzovaní separovaného zberu, samozrejme. No a k tomu prišli zaujímavé pozmeňovacie návrhy Ehm, veľký problém tu predstavujú tie riedko obývané e, oblasti. Ja som to pôvodne nezahrnula do mojej správy, ale myslím si, že je to naozaj dôležité. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, rozšírenie povinnosti separovaného zberu aj na organický odpad. Aj v tomto bode, myslím si, um, k tomuto bodu prišli mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré idú dobrým smerom. Ďalšia dôležitá otázka, ciele aby sme zvýšili množstva e, druhotných surovín, ktoré budú k dispozícii na trhu, ktoré by sa inak nedostali na ten trh. Pokiaľ ide o stanovené ciele, chcem hovoriť teraz jasne. Ja v mene skupiny SAD potvrdzujem, že podporujeme uznesenie Pitikajtena Pitikainen z minulého roka, ktorá bola odhlasovaná v Európskom parlamente. 70 recyklácie e, v e, oblasti mestského odpadu a 80 v oblasti e, obalového odpadu. Podporujeme samozrejme tieto ciele, ktoré sú v uznesení. Nie všetky politické skupiny k tomuto predložili pozmeňovacie návrhy, ale som presvedčená naďalej, že pozícia Európskeho parlamentu sa z roka na rok nezmení zásadným spôsobom, takže ja som presvedčená, že to, čo sme odhlasovali e, minulý rok, tak to pre nás ostáva e, zásadná východisková pozícia. Takisto pokiaľ ide o tie druhotné ciele alebo podciele, príprava na opätovné použitie. K tomu boli takisto predložené návrhy. Ja som to pôvodne nezohľadnila, ale som ochotná o tom diskutovať s tieňovými, najmä pokiaľ ide o regeneráciu industriálnych olejov a organický odpad, výpočet e, cieľov a súvisiace definícia a argumenty. Tu opakujem, že je veľmi dôležité mať spoločnú definíciu E, komunálneho odpadu a musíme mať jednotnú metódu výpočtu, e, ktorá sa bude opierať o rovnaké meranie. Boli prezentované rôzne kombinácie. Môžem povedať, že sme videli nekonečné množstvo rôznych kombinácií výpočtu, ktoré sme si predtým ani nevedeli predstaviť, ale museli sme nájsť nejaký kompromis. Je to citlivý bod, a ja osobne podporujem takú verziu, aby sme mali merací bod najbližší k bodu, kde sa vlastne odpad bude spracovávať, čiže čo najbližší bod k bodu recyklácie. No a ešte jedna vec na záver. Tieňoví spravodajcovia veľmi dobre vedia, iní kolegovia, že tu hovoríme o komunálnom odpade ktorý predstavuje 7 až 8 všetkého odpadu, ktorý sa vyprodukuje každý rok v EÚ. Aby sme ale uzavreli celý okruh a prešli naozaj k obehovej ekonomike, je potrebné zahrnúť aj priemyselné a obchodné odpady, komerčné odpady mm, do systému. Tento názor podporujú mnohé politické skupiny a preto chcem požiadať komisiu, aby v roku 2018 pripravila príslušný návrh, e, ktorý zohľadní aj tieto ciele. Takže toto sú témy, ku ktorým prišlo najviac pozmeňovacích návrhov, ale e, opakujem, že som otvorená ďalšej diskusii a chcem počúvať ešte kolegov, ktorí majú prípadne ešte iné priority tá práca, ktorú sme zahájili, je podľa mňa konštruktívna. Som presvedčená naďalej, že e, parlament si naozaj vypracuje dobrú, solidnú pozíciu na vyrokovanie dobrej legislatívy. Ďakujem. Teraz začneme tieňovými spravodajcami jedny, jednotlivých politických skupín. Karl Heinz Florenz, EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani kolegyni Bonafé. Odviedla vynikajúcu prácu. Musíme sa zamyslieť nad tým, ale že či pri takej správe je vôbec dobré, že príde 1900 pozmeňovacích návrhov. To sa už nedá zvládať také množstvo. Nariadenie REACH malo tisíc strán svojho času, ale mali sme oveľa menej pozmeňovacích návrhov ako teraz pri tejto legislatíve o odpadoch. Možno sa mýlim, ale myslím si, že by sme sa v budúcnosti mali trošku limitovať, pretože keď pozmeňovacie návrhy prejdú počítačom, tak e, aj tak zistíme, že mnohé sú rovnaké. Takže jednoznačne môžeme potvrdiť, že využívanie druhotných súrovín je veľmi dôležité, najmä pre budúce generácie, pretože Európa je kontinent, ktorý je chudobný na súroviny. A tie krajiny, ktoré majú veľa súrovín, veľa zdrojov, sú často aj politicky nestabilné. Takže, a takisto využívanie druhotných materiálov je správne aj z etických dôvodov, nie iba z ekonomických. Bohužiaľ, ešte stále produkujeme veľa odpadu, aj komunálneho odpadu, ktorý sa dostáva na skládky. V niektorých štátoch sa to nedá zmeniť zo dňa na deň, to chápeme. Ale napriek tomu sme radi, že komisia hovorí, že ďalšie finančné podporovanie spaľovní a skládok odpadu bude postupne ukončované. Nejde to zo dňa na deň, to chápeme, ale aj tak je to dobré. Som rád, že hierarchia odpadov sa neodstraňuje, práve naopak sa tu o ešte jasnejšie dopracúva. Ja dlho pracujem v oblasti odpadov a viem, že väčšina smerníc o odpadoch nie je dôkladne implementovaná. Ani v mojej krajine to nie je vždy ideálne. Čiže musíme ukázať prstom na všetkých. Niektoré smernice majú už viac ako 22 rokov, takže je naozaj na čase, aby sme s tým niečo robili. No a moja hlavná pripomienka sa týka definícií. Podľa mňa je veselé vždy, ako kolegovia chcú zvyšovať alebo znižovať kvóty. To je zaujímavá úloha, ale e, pokiaľ nemáme dobré hodnotenie a metódu výpočtu, ako sa stanovuje taká kvóta? Niekde na začiatku recyklačného procesu? Veľa ide do papierenského priemyslu, veľa sa o, exportuje alebo na konci a tam už sú tie percentá o dosť nižšie. Ak sa to meria naozaj realisticky, a to je potom už väčšinou bolestivé, tak by som varovala, aby sa tie e, čísla ne, nezvyšovali ďalej, tak ako navrhuje komisia. Nemecko má takú filozofiu, ktorá hovorí, že by sme mali kvóty zmraziť. Zatiaľ mali by ostať nezmenené a mnohým inovatívnym podnikom by to pomohlo, e, pretože oni sa pripravujú na tie ciele roky 2020, 2025, 2030 Ehm, prevencia vzniku odpadu, áno, to je veľmi dobré, tak ako to ehm, zdôrazňuje pani Bonafé. Recycling, recyklácia alebo spaľovania, to sa nerobí všade. Takže myslím, že áno, tá prevencia vzniku odpadu, to je ťažisko, to je dôležitý bod. potravinársky priemysel a vlastná spotreba obyvateľstva e, do tohto budúcnosti ešte vstúpi, bude hrať dôležitú úlohu. Rozšírená zodpovednosť výrobcu. um, tu musíme dať pozor. Ak máte plastové okno a chcete ho recyklovať, tak nemáte toľko problémov s tým. Ale keď vlastníte inovatívnu práčku, ktorá bola vyrobená pred dvoma rokmi a chcete ju recyklovať, tak zistíte, že ten plast obsahuje toľko prídavných látok, ktoré slúžia napríklad na odolnosť proti požiaru alebo stabilizáciu toho plastu, um, tak to nie je také jednoduché a zo dňa na deň nenájdeme náhradné látky, e, ktoré sa v tomto priemysle používajú. používajú. A tu treba dať pozor s tou rozšírenou zodpovednosťou výrobcu. Môže to byť nebezpečné, pretože ak to bude príliš prísne, tak to zasa zníži celkovú mieru recyklácie výrobkov. Som veľmi rád, že komisia pre toto vypracuje plán, roadmap, ako sa to bude merať. Ja samozrejme podporujem v každom prípade recykláciu, ale akú kvalitu má potom ten konečný produkt? S ocelou to nie je problém, ale e, plast tam to nie je také jednoznačné. kolegyne, kolegovia, môžete robiť, čo chcete, ale tento svet nemôže fungovať bez umelej hmoty. A keď chceme do tohto systému zaviesť efektívnosť a šetrenie zdrojmi, tak potom, keď bude podnik vyrábať napríklad ventilátor s motorom, tam potrebuje ťažký kov, 300 tisíc kilometrov je potrebné previesť materiál. Spotrebujete veľa mm, paliva, ale potom, ak e, máte ľahký ventilátor, ten sa nedá recyklovať a potrebuje tisíc litrov paliva. Takže je potrebné jasne zvážiť, aký produkt je efektívnejší, aký by sme si mali vybrať. Ja nemám, pani spravodajkyňa, úplne presné idei, ale niektorí chcú napríklad zodpovednosť výrobcu úplne vynechať z tejto legislatívy, ale to by zasa bolo príliš e, riskantné. No jednoducho nad týmto musíme ešte premyšľať. Ďakujem za to, že tak dobre spolupracujete so všetkými um, tieňové, tieňoví spravdajcovia majú často náročné termíny, samozrejme, a vy sa snažíte všetkým vyhovieť. Ďakujeme. Thank you very much. And now for the ECR. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel začať tým, že sa poďakujem spravodajkyni a poblahoželám jej, pretože naozaj sa angažuje na 100%. Je to veľmi dôležitá problematika. Je pravda, že tu priveľa pozmeňujúcich návrhov, možno naozaj priveľa, ale ja som spoluvinníkom, pretože som ich predložil viac ako dosť. Ale to všetko svedčí len o tom, že to je problematika pre nás všetkých veľmi dôležitá. Rokovania budú zdlhavé, môžete sa spoliehať na moju podporu. A ak je jednu vec, ktorú nemôžeme plýtvať, to je čas. Jednoducho nemáme čas na zbytok, na plýtvanie. A ak počujeme klebety z rady o odložení stanovenia cieľov pre odpad, ak toto počúvame, tak to vyvoláva obavy. Myslím si, že návrhy, ktoré máme pred sebou, sme zvážili, preskúmali sa dopady týchto návrhov. Už sme stratili viac ako dosť času, keď sa stiahol prvý návrh, takže nemali by sme začať podrývať aj tento návrh, pretože to by bolo veľmi negatívne. A tento parlament musí vyslať jednoznačný signál v tom zmysle, že chceme tlačiť vpred a nechceme to už ďalej odkladať a myslím si, že sme sa na tom dohodli bez hľadu na politickú príslušnosť. Chceme prechod na obehové hospodárstvo, pretože je to jednoducho hospodárska nevyhnutnosť. Závisíme vo veľkej miere od dovozu surovín. Suroviny sa veľmi rýchlo uh, míňajú, čiže nejednoduchá alternatíva ostať pri status quo. Sme za obehové hospodárstvo, podporujeme ho, určite ho nesmieme brzdiť. A čo sa týka odpadu a nakladania s odpadmi, tam je obrovský priestor preto, aby sme sa posunuli vpred. V júni som už pohovoril o tom, ako by sa mal podľa nás vyvíjať tento konkrétny spis. Predložili sme pozmenujúce návrhy v tomto duchu. Neviem, či e, ste Mikulášom možno na Vianoce ešte priskoro. E, ale my máme zoznam veci, ktoré by sme chceli, aby nám Mikuláš doniesol. Radi by sme sa vrátili k prvému návrhu komisie z roku 2014, čo sa týka výšky ambícií. Sme za jednu metódu merania. Páči sa nám to, že sa tu kladie dôraz na prevenciu a e, separovaný zber. Bioodpad musíme takisto do toho zapojiť. Sme za riešenie odpadov v moriach do roku 2030 a sme pripravení pracovať aj na odpade potravín, sme za posilnenie zodpovednosti výrobcov, mala by to byť povinná takáto zodpovednosť a mali by sme mať minimálne pravidla, ktoré budú platiť pre všetkých. Potrebujeme jednoducho rovnaké podmienky pre všetkých. Ak si stanovíte ambiciozne ciele, dá sa, dajú sa dosiahnuť len vtedy, ak eh, budú s nami hrať aj výrobcovia to je nevyhnutné. Skládkovanie, to musíme postupne zrušiť. A podľa nás recyklovateľný od, odpad, ktorý sa dá e, znovu využiť a zhodnotiť, by jednoducho nemal skončiť na skládkach a to musíme podporiť. Ak sa pozrieme na rôzne pozmenujúce návrhy, tak čo sa týka tých prvých vecí, myslím si, že je tu priestor na konsenzus, ale k tým posledným dvom bodom to bude asi ťažšie konsenzne sa dohodnúť. A preto ozopakujem naše stanovisko. Podľa nás je potrebné sa postarať o to, aby všetky členské štáty boli na našej strane a tu hovorím o pozmenujúcom návrhu 1060. Trošku ma prekvapuje, keď že nikto z kolegov nepredložil podobný pozmeňujúci návrh. Jednoducho však nemôžeme dovoliť, aby suroviny ďalších 20 rokov sa vyhadzovali. Samozrejme, hovorím z vlastných skúseností od nás z domu, ale máme dostatočné know-how aj expertízu v tých štátoch a tie, ktoré zaostávajú túto skúsenosti, nemajú. Musíme všetko spraviť preto, aby dohnali ostatné členské štáty v Európe a počas rokovaní spravím všetko, čo v našich silách, aby som o tom presvedčil kolegov. Potom je tu ešte otázka kombinovaného cieľa príprava na opätovné použitie na jednej strane a recyklácia na strane druhej. Ak sa však pozrieme na rámcovú smernicu, opätovné použitie a príprava na opätovné použitie sa majú spojiť do jedného článku, pretože bez ohľadu na štatút, aký majú, jeden je považovaný za produkt, druhý je považovaný za odpad. Obe činnosti sú zamerané na ten istý cieľ a to je môj pozmenujúci návrh 9, 5, 8 a Mm, preto som vás na ňu upozornil. Kombinovaný cieľ dáva ešte menší zmysel v rámci rámcovej smernice, pretože tu sa rozlišuje medzi jednorázovým obalova, obalmi a opätovne použiteľnými obalmi. Ak budeme mať jeden cieľ, tak to povedie k umelo vysokým číslam a v podstate to ľudí odradí od samotných cieľov recyklácie, takže nevidím žiadny prínos v tom, aby sme mali európsky povinný, e, európsky cieľ pre povinné opätovné použitie obalov. To je môj pozmenujúci návrh 181, e, tam sa dočítate viac. A na záver aj ja chcem, aby legislatíva bola jednoznačná, nie, aby nepredpisovala všetko. Som motivovaný podobne ako kolegovia a teším sa na spoluprácu so spravodajkou spravodajkyňou v konštruktívnom duchu, tak aby sme mali text, ktorý si získa širokú podporu parlamentu. To budeme potrebovať hlavne pri rokovaní s radou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. A za Alde, pán Torvalds. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja obyčajne nezačínam tým, že chválim kolegov. To je zlý fínsky zvyk. A v tomto prípade spravím výnimku. Myslím si, že spôsob, akým pani Bonafé e, viedla tento spis ako spravodajkyňa, ako nás previedla stretnutiami tieňových. Bolo to veľmi inteligentné, dobre štrukturované, dobre organizované a určite nepoškodí, ak sa to robí ešte aj šarmantne Takže môžete si medzi riadkami prečítať, že tu bola dobrá skupina negociátorov, uberáme sa správnym smerom, samozrejme názory sa líšia, e, sme aj rôzni ľudia, rôzneho charakteru, ale doteraz sa o tých veciach diskutovalo e, naozaj spôsobom, ktorý by mohol slúžiť dobrým príkladom toho, že sa to neideologizuje. Takže ten proces je dobrý a myslím si, že ostane to ešte tak v najbližších mesiacoch. Ak to tak ostane, tak podľa mňa sa dopracujeme k dobrému dokumentu, oveľa lepšiemu, e, ako je ten, s ktorým sa momentálne pasujú na rade. Samozrejme, máme pred sebou všeobecné problémy, problémy, s ktorými sa bežne potýkame v takýchto prípadoch, pretože sa musíme rozhodnúť na akej úrovni chceme stanoviť legislatívu a to je problém, ktorým sa stretávame takmer vždy, pretože aj v tomto ohľade máme rôzne tradície v členských štátoch. A E, sa pustíme cestou mikromanagementu, mikroriadenia, o ktorom hovoril kolega Mark, Vianoce, Santa Claus, e, v podstate postavíme vianočný stromček, ale zároveň tam vytvárame aj tie medzery medzi vetvičkami na vianočnom stromčeku. Mm, podobne ako hovorili aj iní tieňoví spravodajcovia, doteraz sme všetci boli veľkými optimistami a e, nesieme aj zodpovednosť za to, ktorá s tým ide. Pani spravodajkyňa hovorila o, o e, odhadovaných potravinách. To je závažný problém, ale v nakupných centrách sa musia rozhodnúť, či budú mať 5000 rôznych položiek alebo 25 tisíc rôznych položiek, čo budú predávať. V tých eh, drahších eh, supermarketoch majú 25 tisíc rôznych položiek a množstvo potravín, ktoré sa zahadzuje v takýchto supermarketoch, je takisto veľmi, to množstvo je veľmi veľké. Spravili sme experiment vo Fínsku, znížili sme množstvo položiek, ktoré sú v obchode a zistili sme, že aj percento potravinového odpadu kleslo. Takže takéto preventívne opatrenia ak sa do nich pustíme, tak to bude tvrdý boj, pretože budem musieť povedať tým drahým supermarketom, že musia znížiť počet položiek, počet tovaru, ktoré majú na, na, v regáloch a asi si viete predstaviť, ako ich to natchne táto naša požiadavka. Máme rozdielne názory aj v rámci teda medzi tieňovými spravodajcami. Závisí to od e, našej histórie, odtiaľ, od toho, odkiaľ sme. Včera sme sa s Markom trošku chytili, či tam máme, ako to vyzerá, keď máte 400 osôb na štvorcový kilometr a keď máte jedno človeka na štvorcový kilometr, čo je realita v niektorých častiach Európskej únie. Áno, čiže pochytili sme sa. Uh, ale ako som povedal hneď na začiatku, som presvedčený o tom, že pani Bonafé to všetko zvládne a zachová um, takú dobrú atmosféru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Joristia Baunz Guez. Ďakujem pekne. Samozrejme, nebudem opakovať to, čo povedal pán Torvald Tento návrh je veľmi ambiciózny, to je pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, vždy sa dajú veci ešte zlepšiť. A v tomto zmysle my sme navrhli určité pozmenujúce návrhy, ktoré vyplývali z toho, že nakladanie s odpadmi je veľmi zásadnou témou aj v tomto parlamente, aj u nás. A čo sa týka tohto legislatívneho balíka, vyvstáva tu jedna otázka. E, ktorá ešte nezaznela. Naše stanovisko ohľadom spalovania recyklovateľného materiálu. Mala by byť v podstate zákaz takéto činnosti, čo by viedlo k tomu, že by sme e, obmedzili spalovanie a naše pozmeňujúce návrhy mnohé idú v tomto e, smere. Samozrejme, nakladanie s odpadmi spada do kompetencie štátov, takisto majú určité kompetencie miestna a regionálna samozpráva. To sú práve tí, ktorí podporujú programy nakladania s odpadmi a my by sme chceli e, v našimi pozmenujúcimi návrhmi upozorniť na nutnosť spolupráce na všetkých úrovniach. A teda efektívne, ide o efektívne uznanie e, úlohy miestnej regionálnej samozprávy a osvety medzi občanmi. Musíme mať jednotnú metódu merania a jasné ambiciozne ciele. Nie len preto, aby sme zabezpečili harmonizáciu, ale hlavne preto, aby nikto nemohol veci zastierať, aby e, sa nedalo nedala robiť akási zakrývacia štatistika, aby veci vyzerali dobre, a v skutočnosti také neboli. Ak budeme mať separovaný zber odpadu, táto smernica by nemala nechávať žiaden priestor pre eventuálne medzery, aby sme naozaj zaznamenali zmenu a aby ten systém sa zmenil, aby sme mali skutočnú, skutočné obehové hospodárstvo A chcel by som ešte raz zdôrazniť význam separovaného zberu odpadu, ktorý je dôležité pre dosiahnutie našich cieľov. Chceli by sme povedať zároveň, že je dôležité mať záväzné ciele, tak ako povedali iní kolegovia, vrátanie čiastkových cieľov do roku 2025. Čiastkové ciele sú veľmi dôležité podľa nás, predovšetkým v súvislosti s odpadom z potravín a znečisťovania morí námornou dopravou, pozmenujúce návrhy, ktoré tu zazneli a názory, ktoré sme si vypočuli. Myslím si, že to spoločný cieľ je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty mali čo najskôr povinnosť robiť separovaný zber odpadu. Čo sa týka skládkovania, našim cieľom je zabezpečiť to, aby skládky jednoducho postupne zmizli a tento prechod, v rámci tohto prechodného obdobia by komisia mala zaviesť ďalší cieľ. Celkový limit eh, odpadu, ktorý môže ísť na skládku, vypočítaný ako počet kilo na osobu za rok. A tak sa zniží celkové množstvo odpadov eh, generovaných za rok a zistí sa, ktoré krajiny produkujú veľké množstvo odpadov. Mali by sme sa snažiť, a našimi pozmeňujúcimi návrhy sa snažíme zdôrazniť prevenciu, ako už povedala pani spravodajkyňa, samozrejme prevencia je dôležitá, mnohé skupiny na to upozornili, ale ja by som chcel zopakovať potrebu prevencie e, a cez novelizáciu troch zastaralých smerníc e, posilnená zodpovednosť výrobcov, e, ktorý sa má stiahovať na všetky výrobky a spolu dizajnovanie e, prvotných surovín. Ako hovorí pani spravodajkyňa, dúfame, že to sa stane našim spoločným menovateľom a že nebude až taký nízky ten spoločný menovateľ. Samozrejme, vysoký počet pozmeňujúcich návrhov znamená to, že tým spravodajkynia tieňových budú musieť tvrdo spracovať. Máme text, ktorý má obrovský potenciál a mnohí z nás sa zhodneme na mnohých veciach. A my budeme pracovať na tom, aby EP pripravila ambicióznu správu. Viem, že komisii sa nepáči keď od nich žiadame, aby boli ambicioznejší, ale myslím si, že potrebujeme legislatívny balík, ktorý bude stimulovať prechod na obehové hospodárstvo, ktoré bude lepšie a efektívnejšie, udržateľne využívať naše zdroje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zelených. E, pán podpredseda, pán Žala. Ďakujem pekne. E, predovšetkým by som chcel takisto v mene zeleného tieňového spravodajcu, ktorý žiaľ tu dnes nemôže byť, povedať pani seniore Bonafé, e, vďa, vyjadriť vďaku za vynikajúcu prácu. Text, ktorý máme pred sebou, sa uberá správnym smerom. Nechcem opakovať to, čo tu už zaznelo z úst kolegov, ale ako tieňový spravodajca v stanovisku pre balík vo výbore ITRE. Dovolte, aby som spomenul dôležité témy, ktoré vnímame spoločne ako kľúčové. Hovorím za výbor ITRE. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť význam konzistentnosti medzi jednotlivými aspektami balíka, jednak z pohľadu definícií, ako aj cieľov a stimulov. Niekedy sa diskutuje o rôznych spisoch e, cez rôzne postupy, aspoň v našom výbore a vnímame potrebu e, zabezpečiť konzistentnosť. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, rozšíriť záber e, momentálne výlučne rezidenčného odpadu a zahrnúť aj komerčný a výrobný odpad a nastaviť mu pri im primerané ciele ďalšie ambicioznejšie ciele. Potrebujeme na špecifické e, typy odpadu a musíme stanoviť vysoko ciele na recykláciu. Potrebujeme povinné národné programy a opatrenia na úrovni členských štátov. Podľa nás nestačí mať len nejaké všeobecné ciele, ale musíme upozorniť na to, čo očakávame od členských štátov. Potrebné povinný cieľ na zber bioodpadu. Hovorilo sa tu o tom, ako dôležitý je bioodpad a na to musíme trvať aj my. Lepšie monitorovanie výsledkov členských štátov. To je takisto dôležité. Nestačí si stanoviť ciele pre členské štáty, ale musíme mať aj systém včasnej výstrahy a e, systém špecifických krokov v prípade rizika neplnenia povinnosti. Takisto je potrebné zabezpečiť, že separovaný zber odpadu neznamená len, že tento odpad nepôjde na skladky, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale zabezpečiť aj to, aby nešiel do spalovní, pretože nemáme žiadne záruky, a že e, odpad, ktorý nejde na skladky, neskončí e, na spalovniach. Ak e, toto nezabezpečíme, tak nebudeme mať obehové hospodárstvo. Potrebujeme mať aj nástroje na presun k obehovému hospodárstvu v celom balíku, vrátanie stimulov pre využívanie druhotných surovín a, a to je veľmi dôležité, povenné systémy EPR. A všeobecnejšia poznámka na záver. Potrebujeme všade v celom balíku mať opatrenia, aby sa využívala hierarchia odpadov a aby neuplatňovali opatrenia, ktoré nebudú presadzovať e, naše požiadavky e, na základe dodržiavania hierarchie odpadov čiže presun od skladkovania a spalovania k recyklácii, opätovnému používaniu a pre všetkým prevencie vzniku odpadov. To musí byť hlavným cieľom balíka, na ktorom pracujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. FDD, pán Peričíny. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pridať ku kolegom, ktorí blahoželili pani Bonafé k vynikajúcej práci, ktorú odviedla doteraz. Myslím, že sme na správnej ceste a dúfam, že sa nám podarí spolupracovať eh, tak eh, plodne ako doteraz. A ja by som sa chcel vyjadriť k otázke prevencie, ale nie eh, vychádzajúcu z nášho textu tu v parlamente, ale z textu komisie. Spomínam si na správu z vlastnej iniciatívy, kde sme sa venovali dotáciám fosílnych zdrojov a tvrdili sme, že by mali byť zrušené. Považovali sme to vtedy za dôležité, aby sa venovala väčšia pozornosť prevencii. 5000 miliard eur ročne. Toto je suma ktorá sa poskytuje v týchto dotáciách, to je viac eh, než celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť. Ak chceme prejsť k obehovej ekonomike, isté, že nemali by sme sa venovať len eh, téme energetiky, ale podporovať eh, teda pozrieť sa na konkrétne výrobky napríklad z plastov. Ak budú pretrvávať takéto formy dotácií, tieto výrobky budú vždy zvýhodnené na trhu oproti iným výrobkom. Vždy budú uprednostnené pred eh, napríklad biologicky odborateľnými druhmi plastov a preto tieto ekologickejšie výrobky sa nikdy nebudú schopné presadiť a ne ocitnú sa v obehovom hospodárstve. Parlament teda už eh, vypracoval tento dokument, aj prešiel tento dokument v hlasovaní, ale komisia to vôbec nezohľadnila vo svojom prístupe. Zahrnuli sme to opäť aj do tejto správy. Ja chcem oceniť, že viacero politických skupín pravilo podporu tejto myšlienke. Ja sa nebudem venovať príliš dlho otázke definícií. Myslím si totiž, že to čiastočne e, súvisí s činnosťou právnikov a e, lingvistov právnikov, ktorým sa podarilo vypracovať správne definície. Čo sa týka definície odpadu, musíme e, rozlišovať medzi priemyselným a komunálnym odpadom mal by sa presnejšie zadefinovať každý jeden z týchto pojmov. A čo sa týka recyklovania, spätné získavanie energie z anerobných e, procesov by podľa mňa nemalo byť zahrnuté, pretože metán sa nedá získavať späť zachytávať, ako viete, metán je skleníkovým plynom a jeho e, úroveň prekračuje úroveň CO2 21 násobne a tiež jeho škodlivosti. Teda, e, čo sa týka aerobného kompostovania a mestskom odpade, mali by sme to podporovať tak, aby sme sa dopracovali vďaka tomu k prirodzeným hnojivám, ktoré potrebujeme pre našu pôdu. Tiež by sa mali povoľovať aj anerobné formy spracovania niektorých druhov eh, komunálneho odpadu a potom následné produkty by sa mali využívať. Čo sa týka spätného opätovného využívania odpadov, to podporujeme iba, ak nejde o eh, nejaké druhy nebezpečného odpadu, Ďalej kompromis číslo 10, potravinový odpad. Tomuto sa venuje veľká pozornosť tu v parlamente. Domnievame sa, že tento kompromis sa oberá správnym smerom, aj keď sa zdá, že nie sú celkom rovnaké spôsoby vnímania definície z hľadiska určenia hierarchie druhov odpadov. Možno sa to dá e, trochu zvláštne, ale niektoré vedecké štúdie naznačujú, že ak sa využijú glykosfoláty po 20 dňoch e, iba 10 z nich ostane e, v prostredí. Znamená to, že potravina sa už nemôže ponechať v cykli. Viem, že hierarchia odpadov je súčasťou tohto návrhu, dúfam, že to tam ostane, ale my chceme, aby sme sa dopracovali k zníženiu množstva potravinového odpadu. Chceme aby sa stanovil záväzný cieľ do roka 2025 o 30 menej potravinového odpadu ďalej. Čo sa týka skládok, tu by sa to malo znižiť do roka 2020 a tiež je podľa potrebné um, oddelenie uh, zbierať uh, biologický odpad do roka 2020. Uh, čo sa týka budov, chceme Eh, uprednostňovať skôr renováciu existujúcich budov a nie výstavbu nových. Eh, tiež by sa mal čo najväčšej miere opätujúci stavebný materiál. Aj tu však musíme zaistiť, aby sa teda spätne využíval tento materiál a nie, aby sa iba búrali eh, stavby. Mm, ďalej je potrebné, aby sme vyzvali členské štáty, aby zaistili, že náklady e, spojené s každým výrobkom, ktoré majú vplyv na životné prostredie, boli zahrnuté do ceny výrobku a tiež musíme zaujať progresívny e, prístup k, zdaňovaniu. V tejto súvislosti ďakujeme pekne a teraz mene ENF. Pán Žalk, pani spravodajkyňa a kolegyne a kolegovia, táto revízia štyroch smerníc um, odpadu v Európskej únii je kľúčovým prvkom um, zavedenia do praxe obehové ekonomiky, znižovanie produkcie odpadov. Všetci sme predsa za um, vytvoriť z odpadu uh, súrovinu. Uh, Aj toto všetci podporujeme. Um, všetci podporujeme tiež znižovanie uh, obalov v odpadoch. Celkom iste, pani Bonafé, vy nás všetkých tešíte takto na staré kolena e, úpravy štyroch platných smerníc, e, ktoré sa týkajú odpadov, sú, sa vyznačujú však dvoma nedostatkami. Jednak e, je to snaha podkopávať subsidiaritu v politike odpadov a okrem toho politika odpadov sa vyznačuje mnohými excesmi a má za cieľ vytvoriť jednotný trh odpadov, definície jednotlivých druhov odpadov e, s e, povinným e, druhom spracovania týchto odpadov by mali podliehať subsidiarite, ale sú s tým aj spojené rôzne praktické problémy, napríklad rozlišovanie medzi komunálnym a komerčným odpadom. A podľa mňa nie na mieste vy tvrdíte, že Ehm, napríklad dokumenty, ktoré sa vyhodzujú z Európskeho parlamentu, sa považujú e, za komunálny odpad, a pričom to isté, čo produkujú, dajme tomu, predajne sa považujú za priemyselný odpad. Ehm, čo sa týka ehm, napríklad e, daňových zvýhodňovaní, ktoré poskytujú členské štáty, Um, toto by sa malo ponechať, inak sa bude zasahovať do princípu subsidiarity. Členské štáty podľa Euroaktivu, um, konkrétne Nemecko, je uh, pripravené e, podkopať e, tieto pravidlá recyklácie Európskej únie. E, vidíme teda, že táto iniciatíva neprináša želateľné výsledky. Mm. Spaľovanie nie je veľmi moderné, pretože ničí namiesto toho, aby e, opätovne užívalo. E, ale v skutočnosti je spaľovanie v niektorých prípadoch e, odpadov dobrou možnosťou, pretože pri niektorých druhoch odpadov sa produkuje len minimálne množstvo popola. A okrem toho sa dá energia, ktorá vzniká pri spaľovaní, využiť na iné účely. Teda je potrebné vyhodnotiť možnosti každej jednej krajiny, každého jedného regiónu z hľadiska možnosti spracovania odpadov a, a nie je zavádzanie jednotného trhu pre odpady v celej Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme. E, ďalej pani Delahaye. Merci, monsieur président. Ďakujem. Ja sa chcem pripojiť ku kolegom a tiež chcem zablahoželať spravodajkyni k jej výsledkom práce. Predsa len mám však niekoľko poznámok. E, Neskôr k obsahu e, vychádzajú do z rozsahu tejto témy. Nemali by sme sa príliš unahľovať v uzatváraní a v spracovaní našich návrhov na túto tému. E, čo sa týka mrhania potravinami, tu máme veľmi jasnú definíciu, presnú definíciu, ktorá sa týka všetkých e, aktérov od výrobcu až po spotrebiteľa, pretože potravinový odpad je e, kľúčovou e, témou v mnohých členských štátoch. A zároveň chcem upozorniť kolegov na to, že je potrebné rozlišovať medzi prvotnou výrobou v stratách a tiež Eh, odpadom. Podľa mňa tieto definície nie sú v texte dostatočne jasné a tiež to nie je dostatočne jasne v súvislosti s hierarchiou odpadov. A preto, aby bolo potrebné uprednostiť predovšetkým prevenciu, Teda predovšetkým e, sa musí uprednostniť e, surovina na ľudskú spotrebu, potom na e, živočišnú spotrebu a následne všetko, čo môže podliehať metanizácii alebo kompostovaniu. Teda e, ja e, túto otázku hierarchie jednoznačne podporujem. Hierarchie odpadov ďalej druhá a poznámka, druhotné e, výrobky navrhovalo sa upustiť od tohto textu. Zdalo sa, že to nie je dostatočne jasné, ale v snahe zjednodušovať e, nám toto nejako nepomôže. Myslím si, že e, sa s tým, e, sa tým spôsobia veľké problémy s interpretáciou v členských štátoch a nedáme firmám možnosť oboznámiť sa s tým, čo sa od nich očakáva v konečnom dôsledku ďalej po tretie, ukončenie životnosti odpadov. Ak chceme konať efektívne, potrebujeme jasnú definíciu, jednotnú definíciu, ktorá nebude podliehať odlišnému výkladu v členských štátoch a tým sa podporuje vzájomné uznávanie. A, a ďalšia téma, um, metóda výpočtov. My sme chceli navrhnúť, aby sa to vypočítavalo podľa prvotnej operácie triedenia odpadu. Um, bola by to jednoduchá um, forma vypočítavania, jednoduchý vzorec a mala by sa následok tiež zjednodušenie celého procesu a tiež je to podľa nás e, najmenej nákladné riešenie a najvýhodnejšie riešenie z hľadiska triedenia odpadu členských štátov, pretože členské štáty sú e, dosť v odlišnej úrovni triedenia odpadov. E, ďalej otázka definície odpadu je potrebné zadefinovať pojem komunálneho odpadu, tak ako už povedali predrečníci, keď sa hovorí o podobných druhoch odpadov, je potrebné, aby vo svojej podstate, vo svojom zložení boli porovnateľné z hľadiska množstva. Tiež otázka množstva je veľmi relevantná, keď sa hovorí o zodpovednosti miestnych spoločenstiev. Okrem toho, rozsah pôsobnosti eh, by bol príliš eh, rozsiahly a umožňoval by veľké, príliš veľké množstva odpadu a pritom eh, dane by to nedokázali vykryť, teda toto spracovanie odpadu na miestnej a komunálnej úrovni. Ďakujem pekne. And now Miss Colin Langen. Pán Korin Langen, ďakujem pekne. Ja by som sa chcela, pán predseda, tiež podobne ako predrečníci, poďakovať e, spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Nebudem tu spomínať e, všetky súvislosti, ktoré rečníci už e, predo mnou spomenuli. Chcela by som len upozorniť, že v tomto návrhu podľa mňa je mimoriadne dôležité, a ja som aj predložila v tomto zmysle pozmiace návrhy, že Európska únia je do veľkej miery závislá od zdrojov mimo svojho územia a preto musíme rozvinúť takú výrobnú politiku, ktorá býva, bude zohľadňovať um, um, energetickú stopu výrobkov v celom životnom e, cykle aj e, v spracovaní ako odpadov. Po uplynutí životného cyklu by sa mali v čo najväčšej možnej miere opäť tieto výrobky ositnúť ako druhotné siroviny. Toto je totiž jedna z dôležitých súvislostí tohto nového balíka o odpadoch. Nemali by sme zohľadňovať len udržateľnosť vo výrobe, ale tiež správanie spotrebiteľa v tomto kontexte. E, cieľom rozšírenia pojmu rozšírenej zodpovednosti výrobcu e, je e, zapojiť do tohto všetkých aktérov, preto oceňujem toto stanovenie minimálnych požiadaviek, ale to nie je na mieste zasahovať do právomoci členských štátov. Ak sa stanovia takéto minimálne normy, narušia sa tým právomoci E, nepreberaným spôsobom právomoci členských štátov e, príliš e, podrobné aspekty tejto rozšírenej zodpovednosti výrobcov by sa mali prenechať na rozhodnutie členských štátov. Členské štáty za to nie sú zodpovednosť. Um, mali by sa teda podielať na tomto plnení svojich národných cieľov, ale neohroziť zároveň ani plnenie európskych cieľov. Ďakujem pekne, pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za jej usilovnú prácu, ktorú vynaložila. Je to veľmi zložitá téma. Takmer 2000 pozmeňovacích návrhov eh, bolo predložených, teda rozhodne to nie je ľahká úloha. Nebudem eh, opakovať to, čo už povedali kolegovia predo mnou, ale chcel by som predsa len eh, spomenúť niekoľko v súvislosti poprvé ciele. Súhlasím s ambicióznym návrhom Simony. Myslím si, že musíme vyslať veľmi jasný signál, jednoznačný signál, eh, že sa chceme posunúť od lineárneho druhu hospodárstva k obehavomu hospodárstvu a tiež som za návrh, e, ktorý má za, tie, za cieľ zvyžovať postihy členským štátom v prípade, že nedodržia členské, e, ciele, ktoré boli stanovené. Čo sa týka e, systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, myslím, že tu by sme mali byť ambicioznejší. Mm, predložil som viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré sa tohto konceptu týkajú a e, my tu hovoríme o minimálnych požiadavkách tejto zodpovednosti, ale ja si myslím, že ak tieto minimálne požiadavky e, výrobcovia e, nebudú plniť, e, tak by mali byť za to stíhaní. Ak sa stanovia tieto kritéria správne, budú výrobcovia motivovaní nastaviť dizajn výrobkov tak, aby výrobky boli po svojej dobe využiteľnosti recyklované, alebo aby sa potom dali následne využiť nejakým iným spôsobom. A tým pádom by sa predišlo tomu, aby sa tieto výrobky na sa nedostávali na skladky, alebo aby sa museli e, spadovať. Mm, čo sa týka zlepšenia koordinácie s komisiou, to sa musí zlepšiť. Národné plány doposiaľ v otázkach prevencie neboli veľmi veľkým úspechom a overovanie faktov nemôže prebiehať až e, úplne v záverečnej fáze preventívnych programov. Je potrebné podporovať to aj v polovici trvania. Ďalšia poznámka. Smernica o obalových materiáloch a tiež ekologických biologicky odburateľných materiáloch e, využívajú sa v čoraz väčšej miere, ale je potrebné to ešte ďalej zlepšovať. A tiež je, je potrebné e, označovať správne e, toto biologicky odburateľné Ehm, balenie výrobkov. E, ďalej, predložil som e, viacero pozmeňujúcich návrhov aj k téme e, potravinového odpadu. Je našou morálnou povinnosťou zabrániť takémuto druhu odpadu, najmä vzhľadom na mieru chudoby, ktorá ešte stále v Európe existuje. Bude si to vyžadovať osvetové kampane v členských štátoch a musíme preto zaistiť aj dostatočne vysoké finančné dotácie, eh, tak aby sa nepredané potraviny eh, mohli využiť na nejaké iné účely, tak aby padli ešte na užitok, aby sa z nich nestával odpad. Myslím, že by sme mali byť príkladom je potrebné úplne zmeniť náš postoj, musíme úplne zmeniť e, náš životný štýl aj pre dobro ostatných. V každom prípade želám Simone veľa úspechov v ďalšej práci. A teraz sme už dali slovo všetkým poslancom, ktorí sa chceli vyjadriť. Chceli by sme si vypočuť komisiu. Chceme vedieť, akú pozíciu má komisia k týmto pozmeňovacím návrhom. A čo si komisia myslí o tom, čo dnes zaznelo na tomto zasadnutí výboru Envy? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pripojiť e, k ostatným, ktorí sa poďakovali Simone Bonafé e, za dobrú prácu a samozrejme čakajú ešte ďalšia tvrdá práca. Ďakujem členom Európskeho parlamentu za veľký počet pozmeňovacích návrhov. Ukazuje to, že pripisujú veľkú dôležitosť tomuto spisu. Um, neviem, či tomu uveríte, ale ja poviem, že my sme prečítali všetky pozmeňovacie návrhy a sme presvedčení, že e, sa tu črta podpora naozaj ambicióznej novej politiky v e, tejto oblasti. Našou prioritou je to samozrejme rýchly pokrok tak aby sa tieto návrhy premenili onedlho na výsledky. Takto to bolo popísané aj v liste predsedu komisie Junckera a podpredsedu Timmermansa, ktorý bol adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Šulcovi. My želáme spravodajkyni veľa úspechov, aj tieňovým spravodajcom želáme veľa, veľa úspechov, aby našli kompromis bez zbytočných prieťahov. samozrejme želáme podobný úspech aj rade. Pokiaľ ide o tie úrovne cieľov, tie budú rozhodujúce v otázke, či príjmeme dohodu. Komisia chce kombinovať vysoké ambície, ale aj realizmus. Tam, kde to bude potrebné a oprávnené, e, poskytneme niektorým členským štátom dodatočný čas, aby stihli dobehnúť ostatných pri plnení cieľov, ale zároveň sprísnime pravidlá. Upravíme definíciu komunálneho odpadu, ktorá pokrie viac druhov odpadu. No a pri cieľoch a metóde výpočtu chceme zabezpečiť, aby sa merala skutočná miera recyklácie. Všetky členské štáty vrátane tých, ktoré už majú vysokú mieru recyklácie, budú musieť vyvinúť napriek tomu ešte nové úsilie, aby splnili tie ciele, ktoré my navrhneme. Preto hovoríme, že náš návrh je ambiciozný, ale napriek tomu realistický, je splniteľný. Pokiaľ ide o časové lehoty, e, páčia sa nám pozmeňovacie návrhy, nechcú meniť pravidlá pre ciele pre rok 2020, to je dobré. Zároveň niektoré pozmeňovacie návrhy by mohli skomplikovať systém, znížiť právnu istotu a takisto zvýšiť administratívnu záťaž bez e, skutočne pozitívnych účinkov, najmä v tých štátoch, ktoré majú problém s e, plnením cieľov v oblasti odpadu a niektoré členské štáty budú potrebovať e, ten dodatočný čas, ktorý by komplikovanejšie pravidlá e, nepripúšťali. Ale ja si myslím, že je logické, aby niektoré členské štáty dostali ten dodatočný čas. Ak nejaký členský štát nesplní predbežné ciele, tak potom bude musieť na konci splniť ešte ambicioznejšie ciele. Komisia preto chce členským štátom pomôcť e, splniť časový plán. Ak sa im to nepodarí, tak máme aj v rukách určité nástroje, napríklad konanie o porušení zmluvy. Pokiaľ ide o metódu merania, chceme zabezpečiť, aby sa robili e, správy o skutočnej miere recyklácie, ale zároveň to musí ostať realistické a implementovateľné, aby sme e, zaznamenávali množstvo recyklácie, pri výstupe e, z bodu recyklácie. E, podľa nás to má zmysel, pretože my chceme vidieť, čo prichádza do recyklačného zariadenia, ale tam môže prichádzať zmiešaný tok odpadu. To môže byť problém, ale ak budete merať pri zdroje, pri výstupnom, ak budete merať pri, e, na, na bode triedenia odpadu, tak to bude prehľadnejšie. pokiaľ ide o rôzne ciele, prevencia, e, spätné zasypávanie, e, morský odpad a tak ďalej. Myslíme si, že ak tieto ciele majú fungovať, musíme najskôr urobiť dôkladné posúdenia vplyvov na základe spolahlivých dát. A preto my by sme chceli, aby sme ostali pri tých cieľoch, ktoré sú už navrhnuté. A ak prídu nové ciele, ktoré budú pridané, musia mať realistické časové lehoty s revíznou doložkou v roku 2024. Ak chcete nové ciele, dobre, môžeme o tom diskutovať, ale potrebujeme na to spolahlivé základné dáta, dobrú metodológiu. Najmä, najmä pokiaľ ide o potravinový odpad. Ja chápem, že chcete konať, ale my nemáme zatiaľ dobré podkladové dáta a metodológie pre potravinový odpad a preto navrhujeme najprv vyvinúť metodológiu a potom, keď ju budeme mať, vráťme sa k tomu o pár rokov a uvidíme, či stanovenie cieľa v právnom, cieľ, v právnom texte je dobrým nápadom. Buďme opatrní aj so zavádzaním nových definícií odpadu alebo do nových prvkov do hierarchie odpadov, pretože musíme e, každú novú vec dôkladne posúdiť, aké vplyvy to bude mať v rámci legislatívy. Preskúmali sme si e, so zaujímavom aj návrhy sprísnenia a rozšírenia požiadaviek separovaného zberu. Ja s vami súhlasím, e, separovaný zber odpadu je absolútnym predpokladom na to, aby sa niečo zmenilo. Tam sa začína dobré hospodárenie s odpadom a zároveň je to aj veľmi lacný zdroj sekund- druhotných surovín, ktoré sa môžu vrátiť do priemyslu, do ekonomiky. ale zároveň sa domnievame, že tieto pravidla by nemali byť tak rigidné, nepružné, aby príliš zasahovali do procesu. Musia sa tam eh, umožniť aj výnimky. Eh, v separovanom zbere je najdôležitejšie, aby existoval efektívny systém. Ja neviem o žiadnom zneužívaní výnimiek z tohto systému zatiaľ. Ak vy o nejakých viete, dajte mi to vedieť. Výhodou je, eh, že sme schopní v takýchto flexibilných systémoch dosiahnuť, že ten odpad sa naozaj dostáva napríklad od občanov do toku odpadu. My by sme sa chceli vyhnúť prílišnej preskriptívnosti. To viacerí z vás už tam aj uviedli. Členské štáty možno nemajú k dispozícii celý VR, um, kompletný VR tých nástrojov, ktoré by potrebovali, ale je potrebné nájsť nejakú kombináciu, nejaký mix uh, dostupných nástrojov a opatrení. Nenariadujme členským štátom, že musia všetky tie opatrenia využívať naraz. Niektoré pozmeňovacie návrhy samozrejme podporujú preventívne opatrenia veľmi prísne a rozšírenú zodpovednosť producenta, áno, s tým súhlasíme. Rada ide tým istým smerom skúsme tu nájsť nejaké dobré riešenie. Viacerí z vás e, v návrhoch zdôraznili rozšírenú zodpovednosť producenta a to mi dodáva optimizmus. Toto je jeden z najlepších nástrojov, aký môže existovať pre obehovú ekonomiku. No a prišli aj pozmeňovacie návrhy, ktoré spomínali rozsah E, odpadovej legislatívy, napríklad straty pri spracovaní potravín. To už je mimo rozsahu pôsobnosti e, legislatívy o odpadoch, pretože táto smernica má riešiť odpad, ale straty, um, straty vznikajú pozdĺž celého potravinového reťazca. A bolo by kontraproduktívne, keby sme tu riešili nejaký, nejakými ustanoveniami v legislatíve o obehovej ekonomike v podstate výrobu nejakých produktov. To by opäť bol veľmi reštriktívny prístup, pretože potravinové straty to je vec, ktorá si vyžaduje širší, komplexnejší prístup, širší záber, ale my už na tom pracujeme. No a potom ešte chcem spomenúť, že komisia bude mať do roku 2018 nové úlohy a nové časové lehoty, ktoré vzniknú touto legislatívou minimálne 10 e, konkrétnych časových lehôd e, som e, narátal ja. No a ja v najbližších dvoch rokoch sa sem, chcem sústrediť hlavne na implementáciu a na implementáciu tých zmien, ktoré my navrhujeme, pretože ak máme sa zaoberať v prvom rade prípravou nových cieľov a nových právnych návrhov, tak uh, tomu budeme venovať príliš veľa času a nebudeme sa venovať dostatočne implementácii. Implementácia nie je možno najvďačnejšia práca, ale je najdôležitejšia. A na to potrebujeme čas aj zdroje. A samozrejme aj určitý kľud na to potrebujeme, aby sme mohli implementovať. Ale vo všeobecnosti môžem povedať, že som veľmi spokojný s úrovňou ambícií tu v parlamente. Páči sa mi duch spolupráce, ak to takto bude pokračovať, tak dospejeme k dobrej dohode. Opäť sa za to chcem poďakovať veľmi srdečne spravodajkyni a chcem ju poprosiť, aby sa snažila takisto aj ona o dosiahnutie čo najskoršej, najrychlejšej dohody medzi našimi inštitúciami. Ďakujem. Teraz môžeme uzavrieť rozpravu tým, že dostane slovo spravodajkyňa na záverečné slovo pani Bonafé. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom a kolegyňam za veľmi cenné príspevky. E, je to všetko, čo povedali, je dobre zdokumentované, veľmi precízne. Ja aj tieňoví spravodajcovia vezmeme všetko toto do úvahy. Môžeme povedať, že sú tu dve, dva koncepty, ktoré sa dnes vracali. Eh, jeden ten koncept je zodpovednosť a druhý ambícia. Pokiaľ ide o úroveň ambícií, tu môžem súhlasiť s komisiou, a to ma teší. Návrh komisie podľa mňa je už dobrým východiskovým eh, bodom a obsahuje veci, ktoré my chceme ešte posilniť. To, čo sa tu všeobecne črtá, je, že všetci chceme zlepšiť tento návrh a chceme do rokovaní ísť e, s pozíciou, ktorá je všeobecne podporiteľná, čo najviac zdieľaná. Kolegovia e, takisto ale zdôrazňujú, že ambícia neznamená nedostatok pragmatizmu. Všetky ciele, ktoré si e, kladieme, obsahujú už tie osvedčené postupy, ktoré sa už dnes používajú. A preto môžeme povedať, že naša ambicioznosť je zároveň pragmatická. A finálny návrh podľa nás bude naozaj pragmatický. No a druhé slovo, ktoré sa tu často opakovalo, bolo slovo zodpovednosť. Aj tu to obsahuje e, mnohé aspekty, ktoré podporujeme všeobecne, pokiaľ ide o povinnosť separovaného zberu v členských štátoch, e, tu nie sú veľké nezhody. Pokiaľ ide o prevenciu vzniku odpadu, tu, tu sa takisto zhodujeme, potom opatrenia, posilnenia prevencia, prevencie. A ten prvý krok e, hierarchie odpadu, tu sa všetci zhodujeme. Všetci neustále zdôrazňujeme, že sa musíme sústrediť aj na potravinový odpad. Nie je to iba ekologický problém, ale aj etický problém našej spoločnosti v súčasnosti. No a potom sú tu ešte ďalšie body, kde sa tie názory už trošku e, rozchádzajú. Pierre poukázal na to, čo som hovorila na úvod. Musíme sa snažiť e, pochopiť, čo chceme. Pokiaľ ide napríklad o metódy výpočtu, na to musíme ešte popracovať. Nejde len o harmonizáciu metód výpočtu, to je viac menej samozrejme, ale skôr ide o to, kde a ako budeme merať, e, v ktorom bode, aký bude ten input pre e, meranie. Takisto definícia komunálneho odpadu. Dnes e, vychádzame z toho, že nemáme definíciu jednotnú tohto pojmu a tu potrebujeme mať ešte hodnotenia a musíme to definovať aj vo vzťahu k priemyselnému odpadu a ku komerčnému odpadu. Čiže to sú body, kde sa šťastie zhodujeme, šťastie sa nezhodujeme. Nie náhodou e, som nadviazala na ten pojem zodpovednosť, ktorý ste spomínali. Tu ide o to, že my si vytvárame veľmi dôležitý nástroj, ktorý potom budeme mať e, v rukách, a, a aby sme naštartovali a opäť oživili eko, ekologickú politiku, ale aj industriálnu politiku EÚ. A tu vstupuje do hry aj faktor čas. Všetci vieme, aké prieťahy boli s týmto návrhom, ako dlho čakáme už na tento návrh. Tie, tie um, postupy boli veľmi zdlhavé, mm, boli veľké prieťahy a všetky zainteresované strany už veľmi dlho a nedočkavo čakajú na tento návrh. Uh, rôzne priemyselné združenia, e, samotní občania, záujmové združenia, organizácie, všetci čakajú na tento návrh veľmi netrpezlivo a preto komisia by mohla zvážiť e, niektoré svoje pozície, pretože stakeholdery na to čakajú a musíme naďalej postupovať s veľkým odhodlaním. E, chcem reagovať aj na kritiky, ktoré zazneli. Ja súhlasím s tým, že spotrebiteľ je citlivé, citlivý na EPR. E, na možnosť e, kupovať udržateľné ekologické produkty, pokiaľ ide o potravinový odpad ako princíp. Všetci sa zhodujeme, ale e, samozrejme je pravda, že tu treba riešiť celú, celý reťazec potravinovej výroby a na to musia nadvezovať aj tie ciele. Zaznela ďalšia kritika, že sme nezohľadnili princíp subsidiarity. E, ja na to zareagujem a asi tak, že na základe tohto princípu niektoré členské štáty dnes 90 svojho odpadu dávajú ešte stále na skládky a to neuveriteľným spôsobom poškoduje e, životné prostredie. No a na základe toho ja hovorím áno, e, mne nezáleží na e, systéme subsidiarity. Ak však systém subsidiarity znamená, že budeme mať jasné normy, ktoré možno zohľadnia osobitosti niektorých členských štátov, a ktoré pomôžu týmto členským štátom e, splniť ciele v oblasti odpadu, tak potom áno, potom zohľadňujem princíp subsidiarity. Potom zaznela ďalšia kritika, s ktorou nesúhlasím vôbec, že tieto pravidlá nebudú pomáhať ekonomike, že budú hatať e, hospodársky rast. Možno to bola chyba v tlmočení, neviem. Ale ja opakujem, že my teraz sme závislí od importu surovín. A máme tu dve možnosti, ako si zachovať konkurencieschopnosť na agresívnom globálnom trhu. Po prvé, e, znižovať cenu práce, to nechceme robiť. Po druhé, druhý spôsob, ako to riešiť, je znížiť náklady na suroviny a zlepšiť technológie, inovácie a tak ďalej. To v Európe vieme urobiť. Dáta nám hovorila, hovoria, že tento legislatívny balík bude mať aj ekonomické výhody ale bude samozrejme dobrý pre životné prostredie v prvom rade. Ale okrem toho vytvorí ešte aj možnosti nového spôsobu hospodárskeho rozvoja, ktorý bude ekologickejší. Takže sme na pol ceste, e, máme pred sebou ešte veľkú prácu, to si uvedomujem, uvedomujú si to aj spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, ale budeme pokračovať, chceme dobré kompromisy a výsledok tejto práce samozrejme bude závisieť od e, účasti všetkých všetkých účastníkov. Ja viem, že nemáme veľa času, že tie časové lehoty sú náročné a krátke. Musíme si teraz želať, aby aj rada si z nás zobrala príklad a aby začala um, robiť rýchlejšie procedúry, a aby, aby celkovo začala zrýchlovať trošku svoju prácu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni za veľkú prácu, ktorú urobila. Myslím, že môžeme uzavrieť naše dnešné zasadnutie. Chcem sa poďakovať všetkým za užitočné prípomienky, za účasť. Dovidenia.